Ideme hlasovať o správe Kreisl Dörfle, podpora Medzinárodného trestného tribunály. Pán Dörfler má tri ústne pozmenujúce e, návrhy. E, prvý pozmenujúci návrh. Vystúpi k nim jednotlivo, pán spravodajca. Ďakujem pekne kvôli medzinárodným udalostiam musíme spraviť dva, dve zmeny pri 11. úvodnom ustanovení. Musíme vyškrtnúť pána Gaddafiho, pretože už e, vy a e, pri 24. platí to isté. Tam e, doplníme Saif al-Islam Gaddafi a za al-Sanusi doplníme of Libya pri 48. Teraz chceme doplniť on International Humanitarian Law and eh, pretože tu bude mimoriadný splnomocnenec. Ja myslím, že eh, táto správa prichádza včas, keď sa pozrieme na situáciu v Sýrii, tak musí byť jasné, že títo vrahovia despoti musia byť e, predvolaní pred súd a celý život e, si musia byť vedomi toho, že nad nimi e, visí Damoklov meč spravodlivosti a preto sa ešte raz chcem poďakovať tieňovým spravodajcom a ostatným, ktorí sa podielali na tejto vynikajúcej práci. Ďakujem. Ďakujem, bardzo, Ďakujem pekne. Náš kolega teda už predstavil všetky tri e, pozmeňujúce návrhy. Pýtam sa, či sú nejaké námietky. Ak sa chcete vyjadriť proti, tak sa postavte. Zdá sa, že e, nik nenamieta, takže budeme hlasovať aj o týchto tri, troch ústnych pozmeňujúcich návrhoch. Teraz ide o menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Hlasovanie končím. Je to schválené. Blahoželám kolegovi. Teraz ideme ďalej. Správa Cakus, budúci rozvoj integrovanej námornej politiky. Prvý blok za, proti kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Druhý blok e, odpadá. Teraz e, takto pozmenený návrh e, komisie za proti, kto sa držal schválené. E, blahoželám. Teraz návrh legislatívneho návrhu. Menovite, prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Hlasovanie je skončené. Je to schválené. Ďakujem. Ďalší bod, hlasovanie o správe Březina, rámcový program Európskeho spoločenstva pre atomovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy. Ide o návrh uznesenie. 22 pozmeňovacích doplňujúcich návrhov výboru pre priemysel, výskum a energiu. Hlasujeme o bloku za, proti, kto sa zdržiava schválené. Tretí pozmeňujúci návrh menovite. Všetci už hlasovali. Hlasovanie je skončené. Je to schválené. Pozmeňujúci návrh 8, menovite, prosím hlasujte. Všetci už hlasovali. Hlasovanie je skončené. Schválené. 34. pozmeňujúci návrh. Menovité hlasovanie v dvoch častiach. Prvá časť, hlasujte prosím. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnuté druhá časť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Návrh 14 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Návrh 30, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava schválené. Dobre, môžeme si to overiť. Pozmeňovací návrh 30. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. Navrh 16 za, proti, to sa zdržiava hlasovania schválené. Navrh 17 za, proti, to sa zdržiava hlasovania schválené. Návrh 35, menovité hlasovanie, prosím hlasujte. Všetci už hlasovali. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Návrh 21 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. Návrh 36. Menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Ak všetci už hlasovali, hlasovanie končím. Zamietnuté. Návrh 31, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Ak všetci hlasovali, hlasovanie končím. Zamietnuté. Návrh 32, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Hlasovanie končím. zamietnuté. Návrh 33, opäť menovité hlasovanie, prosím hlasujte. Ak všetci hlasovali, hlasovanie končím. Zamietnuté. Teraz hlasujeme o takto pozmeňovaný návrh komisie za, proti, kto sa hlasovania schválené. Teraz hlasujeme o návrhu uznese- legislatívneho uznesenia elektronicky. Všetci už hlasovali. Hlasovanie končím. Schválené. Chcem sa poďakovať kolegovi Březinovi Teraz ideme hlasovať o návrhu uznesení Summit EU-USA, ktorý sa bude konať 28. novembra 2011. Ide o spoločný návrh uznesenia piatich politických skupín. Prvý pozmenujúci návrh. Zdá sa, že pán Brok sa hlasí o slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. E, je tu chyba. E, moja frakcia by mala hlasovať za návrh 1. Ďakujem pekne. Budeme teda hlasovať. Prvý pozmenujúci návrh za, proti. Kto sa zdržuje hlasovania schválené. 8. odsek. V dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Odsek 11, opäť dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Teraz druhý návrh za, proti, Môžeme si to overiť elektronicky, takže druhý pozmenujúci návrh. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Ak áno, hlasovanie končím. Je to schválené. Odsek 14, dve časti. Prvá časť za, proti, to sa zdržíva hlasovania schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené? Odsek 22, pani Latford. A ona sa aj hlási s ústnym pozmenujúcim návrhom k odseku 22. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide o zmenu, ktorá odzrkadľuje e, fakty máte to pred očami, e, poznamenáva oznámenie komisie, že e, by mala byť, že bola uzavretá dohoda o PNR údajoch a bude e, preskúmaná Ruským parlamentom vo svetle s požiadavkami v uzneseniach z roku 2010 a, a z 5. maja 11. novembra. Zmenili sme to, pretože predchádzajúce znenie nebolo aktuálne Teraz by to malo byť fakticky správne. Nie je tu už nejaké subjektívne, eh, žiaden subjektívny význam. Ďakujem pekne. Pýtam sa, či niekto namieta proti tomuto návrhu 22 za, proti, kto sa zdržia hlasovania schválené. Eh, od návrh 3 za, proti, to sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Odsek, pardon, návrh 4 za. Nie, pardon, niekto... Poprávka 4. Si to chce overiť? Nie, zdá sa, že nie. Takže odsek, pardon, návrh 4, kto je za? Proti? Dobre, takže e, teraz si to overíme elektronicky, pozmenujúci, doplňujúci návrh 4. Ak všetci hlasovali, hlasovanie končím. Je to zamietnuté. Po odseku 25 je tu e, ústny pozmenujúci návrh pána Broka. Ďakujem pekne, pán predseda. E, z rôznych výborov e, kolegovia e, predložili mnohé užitočné návrhy pred týmto summitom. Žiaľ, nemohli byť všetky zapracované do tohto uznesenia, ale ja ako predseda US delegácie by som rád predsa len niečo tu navrhol berie do úvahy konkrétne návrhy rôznych výborov Európskeho parlamentu a žiada e, využitie týchto návrhov parlamentnou delegáciou. Chcem sa spýtať, či niekto e, chce e, alebo či niekto proti tomuto ústnemu návrhu pozmeňovaciemu nevidím, že by sa niekto hlásil proti. Vidím naopak radosť vo, vo vašich tvárach, takže poďme hlasovať odseku 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to schválené spolu s ústnym pozmeňovacím návrhom. Teraz predkladám spoločné uznesenie, alebo návrh uznesenia, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Chcel by som vám poďakovať za e, schválenie tohto kľúčového uznesenia. A teraz by sme e, začali hlasovať o návrhu uznesenia výboru ITRE o Eh, otvorenom internete a neutralite v Európe a eh, toto celé, o tomto celom, celom budeme hlasovať. Eh, kto je za, proti, kto sa zdržal, toto uznesenie bolo schválené. Ďalší bod na programe je hlasovanie o šiestich uzneš, uzneseniach o zákaze kazetovej munície. Spoločné, spoločný návrh uznesenia piatich politických skupín, žiadne pozmeňovacie návrhy. Prvý je odsek 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Schválený. Odsek 2. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Odsek 3. E, pardon, 5. Kto je za? Proti. Zdržal sa. E, schválený. E, písmeno E, e z úvodných ustanovení za, proti, zdržali sa, schválené. Spoločnosť dnes niekto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalším bodom na programe je hlasovanie o e, štyroch návrhoch na uznesenie o modernizácii e, právnych predpisov o DPH na e, podporu jednotného digitálneho trhu, spoločný návrh uznesení troch politických skupín, nie sú k tomu pozmeňovacie návrhy, preto by som chcel dať hlasovať o celom návrhu uznesenia. Otváram hlasovanie menovité teraz. Zahlasoval každý. Ak áno, tak by som uzavrel hlasovanie. Vidím, že tento, bod bol, ten, tento bod bol schválený a teraz budeme hlasovať o e, správe pána Liseka rokovania o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom e, návrh uznesenia pozmeňovací, e, pozmeňovací návrh číslo 7, kto je za pardon, je tu procedurálna e, otázka, áno kolega Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel e, povedať e, srdečne všetkým, e, ktorí prispeli k tomuto uzneseniu, všetkým denným spravodajcom a ostatným inštitúciám, ktoré spolupracovali na tejto správe, pretože tá správa je veľmi dôležitá nielen pre nás, ale je to správa, pri ktorej očakávame, na ktorú sme čakali aj my, aj Gruzínsko. Dobre, pozmeňovací návrh 7, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňovací návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Overíme to. Otváram hlasovanie. E, dúfam, dúfam, že už zahlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňovací návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmeňovací návrh 6, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Pán Svoboda e, predloží ústny návrh e, k pozmeňovací návrh číslo 5. V mene mojej frakcie som e, predložil návrh, pretože tie informácie boli nesprávne ja dúfam, že s tým kolegovia budú môcť súhlasiť. Vyzýva gruzínske úrody, aby nevyužívali neproporcionálny politický tlak proti e, vládnym oponentom. Viacstranný systém je zásadný na konsolidáciu demokracie v Gruzínsku, totiž to ďakujem. Či, či sú Dobre, sú nejaké námietky proti tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Hm, chcel by niekto E, proti tomuto protestovať. It seems... well, please. Poprosím vás, postavte sa. Is, is, is, uh, well, it's enough. Dobre, to stačí. Ja sa veľmi ospravedlňujem, ale je to možné, pán Svoboda, aby ste zareagovali. Beriem to na vedomie. Ja dúfam, že to nie je protest proti obsahu tohto e, návrhu, teda že sme za e, viacstranný systém. Ale chcem e, sa potom vrátiť k tomu pôvodnému zneniu, pretože to, čo navrhol kolega Líze, je veľmi dobré. Ja lutujem, že to, že to kolegovia neprijali, takže to stiahujem. Uh, so, if I understand, you would like to withdraw... Takže aby som to správne pochopil, pýta sa predseda, chcete stiahnuť ten pozmeňovací návrh číslo 5, má Svoboda. Dobre, takže nebudeme hlasovať teraz o tomto pozmeňovacom návrhu. Teraz budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia. Hlasovanie menovité. Otváram hlasovanie. Zahlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Teraz budeme hlasovať. Ja samozrejme blahoželám pánu, pánovi Lisekovi. A teraz eh, by sme hlasovali o správe pána Gustafsona o e, rodovej rovnosti a práci, práci Európskeho parlamentu nie sú žiadne pozmeňovacie návrhy, takže bod 2, e, tam sú dve e, časti, za prvá, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Čas 2, odseku 2, kto je za, proti, kto sa zdržal, overíme to elektronicky druhá časť e, odseku 2 bodu E. Otvieram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Či všetci hlasovali? Zahlasovali všetci. Ukončujem hlasovanie. Prijenta. Schválená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 tak z e, tu pochybnosti. Budeme hlasovať o odseku 12. E, Prvej časti otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Ukončujem hlasovanie. Schválená. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválená. Ideme overiť druhú časť. Odseku 12. Otváram hlasovanie teraz. Hlasovali všetci. Ukončujem hlasovanie. Schválená. Bod N. E, Preambuly. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválená. Schválený. Ideme hlasovať o celom návrhu uznesenia. Menovitým hlasovaním otváram hlasovanie teraz. Hlasovali všetci. Končujem hlasovanie. Přijente. Schválené. Uznesenie je schválené. E, Panu... Ďakujem veľmi pekne pánovi Gustafsonovi. A teraz e, pristúpime k hlasovaniu o správe pani Lövin o prínose spoločnej rybárskej politiky k vytváraniu verejných statkov a úlohe Európskej únie. Návrh, e, nie sú tam e, pozmeňovacie návrhy, budeme hlasovať o odseku 12, prvá časť, otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Zatváram hlasovanie. Schválená. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválená. ocek 13. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Ukončujem hlasovanie. Schválená druhá časť. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Ukončujem hlasovanie. Schválená. Ocek 33. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Ukončujem hlasovanie. Schválený. Pani Lövin predloží ústny pozmaňovací návrh k odseku 35. Poprosím vás, pani Lövin. Ďakujem veľmi pekne.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 a tak ďalej a tak ďalej. Čiže žiada komisiu o preskúmanie možnosti doplnenia všetkých týchto dohod. Toto je kvôli tomu, že nechceme e, predbiehať výsledok e, rokovania na výbore INTE o GSP+. Ja dúfam, že táto zmena e, bude prijatá. Ďakujem veľmi pekne, drahá kolegyňa. Chce niekto protestovať proti tomuto návrhu v snemovni? Ak nie, tak odsek 35. Budeme hlasovať o ňom spolu s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Odsek 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Teraz budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia. Otváram hlasovanie teraz. Hlasovali všetci. Ukončujem hlasovanie. Schválené. Takže ďakujem veľmi pekne. Gratulujem pani Lovin. A tým sme ukončili hlasovanie. Ďakujem kolegyňam aj kolegom. E, uvidíme sa o dva týždne počas plenárky. Thank you.